a berieme ho na vedomie a odpovieme takto aj jednotlivým talianským orgánom. Od EPP a EFD som dostala viacero žiadosti na zmeny v rámci parlamentných výborov a interparlamentárnej delegácii. Zoznam nominácií bude zahrnutý v zázname z tohto stretnutia, ak sa nebude protestovať e, pred schválením nominácií, pred schválením záznamu zo stretnutia. Tieto nominácie budú potvrdené. Ďalšie rokovanie pokračuje v štvrtok 22. oktobra 2009